vaše komentáre. Kolegovia, teda rozpráva k Bielorusku je uzavretá a môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Budeme najskôr hlasovať o šiestich návrhoch uznesenia k Sri Lanke v nadväznosti na správu OSN. Ak sa nemýlim, pani De Kaiser má ústny pozmeňovací návrh, respektíve pán Moraes, pardon. Pán predsedajúci, ja vystupujem v mene pani e, Veronik de Kaiser. E, chceme vyzvať vysokú predstaviteľku a podpredsedničku komisie, radu a aj komisiu, aby podporili ďalšie úsilia na posilnenie procesu vyvodenia politickej zodpovednosti na Sri Lanke a taktiež podporiť správu OSN, najmä čo sa týka okamžitého zriadenia medzinárodného mechanizmu spravodlivosti. Má niekto, e, prosím, nejaké námietky? Pán Van Orden? Pán e, predsedajúci, e, dlho sme rokovali medzi šiestimi politickými skupinami o tomto konkrétnom uznesení. Je to kompromisné uznesenie a obsahuje prvky, s ktorými všetci celkom nesúhlasíme a taktiež v ňom nie sú prvky, ktoré by sme si mnoho želali ale dohoda medzi šiestimi skupinami bola taká, že k tomu nebudú žiadne pozmeňovacie návrhy, ani ústne, ani písomné, ani v žiadnej inej forme. Preto si myslím, že je to porušenie tejto dohody a tým pádom sú celé rokovania ehm, označené za zbytočné, ak sa začnú takto predkladať návrhy. Preto myslím, že by sme mali byť proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Teda kto je proti tomuto návrhu, prosím, postavte sa, aby sme videli, koľko poslancov je proti. myslím, že viac ako 10 prítomných poslancov povstalo. Takže budeme hlasovať o